na ehm, členov eh, eh, výborov a delegácií a ehm, tento zoznam eh, menovaných bude priložený k zápisnici z tohoto zasadnutia a prosím vás, aby ste to zobrali na vedomie. A teraz vám oznamujem, že kolega Tadeus Šimanský a Jaček Olgierkursky Jacek Lozovic, Zbigniew Ciobro, z skupiny um, EFD s účinnosťou 29. Uh, decembra vstúpili do tejto frakcie. Chcem vám oznámiť, že podľa čl-